V zmysle článku 231 odsek 4 rokovacieho poriadku vám oznamujem, že nebol podaný žiadny návrh na hlasovanie a preto oprava v tomto zmysle platí. Maďarské orgány ma informovali, podali žiadosť na zrušenie im, imunity Béla Kováča v zmysle článku 9 lomeno 1 e, rokovacieho poriadku sme tento posunuli príslušnému výboru. Príslušné dodatočné informácie si výbor môže vyžiadať od maďarských orgánov, aby mohol